v záujme ochrany zdravia občanov EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Oznamujem, že som dostala návrh uznesenia ku koncu diskusie. Diskusia je ukončená a hlasovať budeme o tejto téme zajtra o 12. Zajtra eh, vo štvrtok 12. mája 2011 budeme pokračovať o 9. Program zasadnutia bol zverejnený a je k dispozícii na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Zasadnutie je prerušené. Ďakujem.